herr Präsident! Guten Morgen, meine Damen und Herren. Príjemné dobré ráno, vážené dámy, vážení páni. Zahajujem dnešné zasadnutie. Môžeme prejsť k prvému bodu agendy, to sú vyhlásenia predsedníctva, príprava na zasadnutie Európskej rady 20. 21. marca. Pán Kokulás v mene rady, nech sa páči. The Spring European Council meeting is traditionally the... Jarné zhodnutie rady sa už tradične zaoberá hospodárskou a menovou politikou, ale ešte